Pakistanu. E, téma Pakistanu je jedinou, jedinou témou na našom programe. E, sú prosím nejaké pripomienky k programu? Zdá sa, že nie, tak e, považujeme dnešný program za schválený. Pakistan postihla jedna z najhorších katastrof v jeho dedinách. V dejinách záplavy spôsobili obrovské škody. 20 miliónov ľudí bolo priamo alebo nepriamo zasiahnutých touto katastrofou, aspoň podľa odhadov. Rozsah týchto povodní si vyžaduje aj tiež obrovskú humanitárnu pomoc. Je potrebné vyčleniť e, dosť značné finančné prostriedky. Mnohí ľudia, ktorí boli posunutí, sú len veľmi ťažko e, dosiahnutelní e, touto pomocou. Už viackrát sme mali možnosť privítať pani Georgievu. Pani Georgieva už navštívila viackrát tento región Najprv si vypočujeme príspevok pani komisárky a potom bude mať možnosť klásť otázky a vypočuť si odpovede. Zdá sa, že je problém s tlmočením do angličtiny. Il n'y a pas de néerlandais, français. Anglais, ils sont là Ça ne fonctionne pas vous en avez tout Est-ce que les traducteurs d'anglais euh, ont un problème avec euh, la transmission Majú, euh, prosím, tlmočníci alebo niekto, kto chce počúvať anglický kanál, nejaký problém s tlmočením? Pýta sa predsedajúca. Uh, E, zdá sa, že je tu nejaký technický problém s týmto tlmočením. Well, then let's do it in English and uh, it, it... Dobre, tak e, prejdeme do angličtiny, hovorí pani predsednička. Máme dočinenia s najvýznamnejšou, e, najhroznejšou prírodnou katastrofou v Pakistane. Viac ako 20 miliónov ľudí bolo priamo alebo nepriamo zasiahnutých touto katastrofou. A naša komisárka pre humanitárnu pomoc e, minulý týždeň naposledy navštívila Pakistan. A vypočujeme si teraz súhrn e, toho, čo tam videla a zažila. Nech sa páči, pani komisárka, dávam vám slovo. A prepáčte, že sme um, začali o niečo neskôr, ako sme mali. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za váš úvod. Vzhľadom na um, okolnosti budem pokračovať v angličtine. Snažila som sa um, informovať výbor, mhm. že sa učím aj po francúzsky, už som zaznamenala dosť výrazné pokroky, ale zdá sa, že ešte predsa len e, tá francúzština moja nie je na takej úrovni, aby som e, dokázala predniesť celý svoj príspevok po francúzsky. Najskôr by som e, chcela srdečne poďakovať vášmu výboru za túto mimoriadnú schôdzu, Táto katastrofa je e, skutočne obrovskou pohromou a mala som možnosť stretnúť sa krátko s veľvyslancom Pakistanu a môžem povedať, že pre ľudí v Pakistane je táto schôdza e, symbolom podpory e, z Európskej únie, z Európskeho parlamentu. Je to nepochybne veľmi dôležitý dôkaz podpory všetkým tým, humanitárnym pracovníkom z Európy, ktorí práve teraz v teréne sa snažia pomôcť eh, tým ľuďom, ktorých zasela táto katastrofa. Dnes môjim cieľom je eh, podeliť sa s vami eh, so svojimi dojmami z cesty do Pakistanu. Budem hovoriť o úsilí, ktoré tam prebieha, poviem o tom, o ponaučenia, ktoré si musíme odniesť z tejto ostatnej katastrofy. A ako vždy, obrátim sa na vás priamo na členov tohto výboru, aby ste mi poskytli vaše um, názory, návrhy a rady. Čo sa týka mojich domov eh, z Pakistanu, najskôr by som rada pripomenula krátku, ale dosť silnú históriu záplav od 1. júla. Tým prvým záplavám došlo medzi 26., 27. a 29. júlom a potom a tieto záplavy eh, spôsobili úmrtie eh, 1200 ľudí eh, v severnej eh, časti krajiny, kde eh, začali tieto záplavy. My sme veľmi rýchlo potom prijali rozhodnutie a vyšlenili sme 13 miliónov eur. 31. júla toto rozhodnutie bolo zamerané predovšetkým na obyvateľstvo, ktoré bolo postihnuté konfliktom v oblastiach, eh, kde boli nepokoje medzi kmeňmi a ktoré boli veľmi výrazne posunuté záplavami. Odvtedy sa však eh, tieto povodne rozšírili až na juh k pobrežiu a ako ste iste videli v televízii, veľmi výrazne zasiahli ľudí, eh, životy miliónov ľudí 17,6 miliónov ľudí bolo priamo alebo nepriamo postihnutých na základe um, orgánov pakistanských a z nich viac ako 8 miliónov um, potrebujú priamu humanitárnu pomoc. 1,2 milióna domov bolo zničených alebo výrazne poškodených a 130 tisíc štvorcových kilometrov územia bolo zaplavených. To je väčšie územie ako celá rozloha Anglická, alebo je to zhruba 5-násobná rozloha Belgická. Podľa pakistanského ministerstva pre plnospodárstvo 1,74 milióna hektárov um, úrody bolo zničených, ale na základe informácií medzinárodnej organizácie ako Svetová banka, UNDP, E, sa domnievajú, že vplyv týchto záplav na polnospodárstvo bude ešte rozsiahlejší a oni um, predniesli číslo 3,5 milióna hektárov, ktoré boli zasenuté týmito záplavami. E, najzávažnejšie úlohy spočívajú v tom, aby sme sa dostali k tým ľuďom, ktorí sú úplne odstavení, izolovaní, pretože došlo k dosť rozsiahlemu zničeniu infraštruktúry, mostov a ciest, títo ľudia sú obklopení iba vodou a ich počty sú obrovské. Hovoríme tu o 800 tisícoch ľudí, ku ktorým nemáme prakticky e, takmer žiadny prístup. Aby ste mali predstavu o tých e, operačných výzvach, ktorým čelia teraz pakistánske orgány, ale aj medzinárodné humanitárne organizácie, e, môžem uviezť, že dnes sa snažia sústreďovať na tie hlavné priority, to je všetkým voda, potraviny, sanitárne e, potreby a stany. Je e, paradoxné, že tí ľudia, ktorí sú obklopení vodou, nemajú prístup k pitnej vode a to je tá hlavná priorita, pretože už vidíme za posledný týždeň, nárast chorôb, ktoré sa prenášajú vodou. A to ešte prehlbuje tú závažnosť tejto katastrofy. Ak by sa tieto choroby začali šíriť ešte ďalej, mali by sme potom dočinenia e, s veľmi komplikovanou situáciou v Pakistane. A práve preto by som rada poďakovala členským štátom, ktoré zareagovali na výzvu monitorovacieho informačného strediska na koordinovanú pomoc a okamžite uznali význam čistej vody a poskytli e, veľké, poč- veľké, veľké množstvo zradení na čistenie e, vody a iných zradení, ktoré umožňujú prístup k pitnej vode. E, za posledné dni hladina vody trochu klesla, ale predsa len ešte stále nemôžeme povedať, že sme videli to najhoršie z tejto krízy humanitárni pracovníci tvrdia, že teraz zhruba 2 milióny ľudí e, sa im už podarilo skontaktovať a dostali k ním pomoc tých celkových 8 e, miliónov. E, stále však tvrdia, že táto kríza sa neustále šíri ďalej. A to nás privádza k záveru, že ešte sa môže situácia aj zhoršiť, napriek tomu, že hladina vody klesá. Keď sa pozriete na dnešné stránky novín, e, dnešné správy, e, čo sa týkajú Pakistanu, e, sú skôr o krikete a nie o záplavách. Ale predsa len môžem povedať, že môj najzásadnejší dojem z Pakistanu je taký, že situácia je preto taká ťažká, že máme dočinenia s dvoma katastrofami v podstate na severe Je tam jednak e, konflikt a vnútorne presedlené osoby, e, napríklad z Afganistanu, a títo ľudia boli zasenutí povodňami a to bol taký druhý zásah, ktorému čelili. A na juhu vidíme tiež veľmi ničivé e, vplyvy záplav a boli posunuté predovšetkým polnospodárske pôdy a to môže mať priamy vplyv na budúcoročnú úrodu. Teda dnes bola krajina postihnutá povodňami a môže to viesť však v budúcnosti v najbližších mesiacoch k potravinovej kríze. Navštívila som sever Pakistanu, kde sme už začali poskytovať pomoc vnútorne presídleným osobám, ktoré sú obeťami konfliktu. navštívila som dedinu, ktorá bola takmer úplne zničená v oblasti Nošeres. Väčšina ľudí je afgánskeho pôvodu, sú to afgánsky utečenci. Rozprávala som sa tam s mladým mužom, ktorý utiekol e, z Afganistanu kvôli vojne. On mi povedal, že keď e, na konci júla prišli monzúny, e, jeho dom bol zaplavený, voda ho vzala a neostalo im prakticky nič, iba holé ruky, blato a trosky ich domov. Teda podobne ako obete na severe krajiny, aj on a jeho rodina boli postihnutí dvakrát. Jednak konfliktom a len čo sa im podarilo opäť e, postaviť ich životy na nohy, e, postihla ich druhá katastrofa, to boli tieto záplavy e, musím vám povedať, že sa s mnou rozprával vynikajúcou angličtinou a položil mi veľmi jasnú otázku, čo urobí Európa, aby nám pomohla. Pre jeho dedinu som mala odpoveď, pretože tam už sa snažíme spustiť program peniaze pre prácu, v rámci ktorého chceme budovať nové domy a obnoviť životy týchto ľudí, ale hovoríme tu o 600 domoch z viac ako 1,5 milióna, ktorých, ktoré boli um, zničené záplavami. Je tu mnoho, mnoho ďalších dedín, ktoré čakajú na našu pomoc. E, veľmi rada si vypočujem reakcie aj kolegov, ktorí budú hovoriť aj o tom, ako sa snažia nájsť odpovede na všetky tie otázky, ktoré vysia ešte stále éteri. Nejde tu len o fyzické problémy, ide tu aj o otázky bezpečnosti. Na stretnutiach s zástupcami vlády eh, som neustále zdôrazňovala význam toho, že musíme pracovať na tých eh, dvoch osiach aj na otázke priamých fyzických potrieb, ale aj na otázkach bezpečnosti. Čo eh, ďalej? Ako už som povedala, humanitná reakcia bola rýchla a významná a ďakujem kolegom z generálneho riaditeľstva ECO za to, čo vykonali v Bruseli, ale a ďakujem aj tým, ktorí mm, sústavne e, pracovali a pracujú v Pakistane. Videla som ich tam. Okrem 30 miliónov, ktoré boli schválené 31. júla, Máme nové rozhodnutia 40 miliónov mimoriadnej pomoci, spolu je to 70 miliónov eur zo strany komisie. Mobilizovali sme eh, mechanizmus eh, eh, civilnej ochrany Európy. 6. augusta sme vyslali úplný tím a ten je kompatibilný z hľadiska čísel s havarijným týmom vlády. Ten bude koordinovať našu reakciu, našu odozvu. Švedsko, Nemecko, Dánsko poskytli čističky vôd Taliansko a Maďarsko poskytlo e, potraviny. Taktiež dostali sme stany zo Slovenska a Francúzska. Veľmi e, úprimne ďakujem výboru pre rozvoj za to, e, stihli jednodňovú lehotu na kontrolu rozhodovania v e, e, otázkach e, uvoľnenia finančných prostriedkov až do 10 miliard. A to je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc práve teraz i hneď. To znamená, že zajtra, 1. septembra, títo peniaze sa už začnú poskytovať. A vzhľadom na to, čo sa deje v Pakistane, môžem vás ubezpečiť, že 70 miliónov už bolo pridelených a že to nestačí. Podarilo sa nám konať rýchlo, pretože sme mali odborníkov priamo v teréne. A títo e, odborníci už e, vtedy úzko spolupracovali s úradmi Pakistanu. Veľmi dobrý dojem na mňa urobil e, generál Nadim po výslužbe, ktorý je na čele Úradu pre mimoriadne záležitosti máme 20, má 23 eh, spolupracovníkov a spolukoordinujú mimoriadne eh, zložité zásahy, spolupracujú s regionálnymi miestnymi úradmi. On aj eh, ostatní vedúci predstaviteľia úprimne uznávajú, že krajina nebola pri, pripravená na takýto rozsah nešťastia. Nestačí si a bez našej pomoci, bez vonkajšej pomoci si s tým neporadia členské štáty veľmi dobre sa eh, odezvali, eh, reagovali na pomoc eh, rozšíriť tento zásah. Členské štáty prislúbili až 116 miliónov eur, 230 miliónov. To je 300 miliónov dolarov. Reagovali sme na výzvu OSN e, poskytnú 460 miliónov. Čiže táto pomoc e, sa poskytla podstatne e, rýchlo a zabezpečila dostatočnú pomoc. A keď sa odhľadneme od toho, čo sa deje dnes, čo zajtra a pozajtra, je nevyhnutné, aby sme začali kombinovať humanitárnu pomoc s prvými krokmi na obnovu. A tu sú dve e, kľúčové aktivity. Jedna e, súvisí s podnohospodárstvom, keď e, voda začne ustupovať, klesať s tým, aby sa využila obdobie na, budeme potrebovať osiva a poľnohospodárske stroje, aby poľnohospodári na juhu stihli e, túto e, vysadbu. A taktiež je veľmi dôležité obnoviť najdôležitejšie spojovacie cesty, e, mosty a ostatné prvky infraštruktúry. Jednak, aby sme dokázali pomôcť obeťam záplav a aby sme pomohli poľnohospodárom dodať svoju výrobu na trhy čo nás prekvapuje v Pakistane. Vidíme obrovské rozdiely medzi eh, oblastiami, ktoré boli postihnuté zaplavami a vedlejšími. Dokonca na vzdialenosti niekoľko 100 eh, metrov eh, je obrovský rozdiel. Máme normálne fungujúce mesta, mm, dediny a trhy v tesnej blízkosti od úplne zničených osád. A preto e, vybudovanie takýchto dôležitých infraštruktúrnych väzieb e, bude znamenať obrovský, e, obrovskú pomoc a umožní tejto krajine postaviť sa na nohy. Z dlhodobého hľadiska bude nepochybne potrebné poskytnúť pomoc v oblasti obnovy infraštruktúry, obnovy eh, sociálneho a, a hospodárskeho tkaniva, Svetová banka, UNDP, komisia a ďalšie medzinárodné organizácie eh, eh, pripravujú hodnotenie potrieb. Táto práca by mala byť ukončená niekedy počas sledujúcich 4 až 6 týždňov. A v rámci dlhodobej obnovy mm, Mm, by som chcela zdôrazniť e, e, dva dôležité body. Poprvé je e, nevyhnutné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu. Ide o, o obrovské škody. Bude si vyžadovať aj značné úsilie, ktoré musíme veľmi dobre skoordinovať. Po druhé, a to je podľa mňa ešte dôležitejšie, obyvateľe Pakistanu patria k e, e, e, obyvateľom krajiny, ktorá je veľmi citlivá na klimatické zmeny. Podľa niektorých indexov táto krajina je mimoriadne citlivá na zmeny klímy. A preto mali by sme sa zapodovať obnovou s tým, aby sme posilnili odolnosť Pakistanu. Pretože keď príde ďalšia katastrofa a keď príde krajina musí byť e, e, lepšie pripravená. Nemôžem povedať, že práve e, táto zaplava je spôsobená klimatickými zmenami, ale veda tvrdí, že je veľmi pravdepodobné, že extrémne prejavy počasia sú spôsobené klimatickými zmenami a Pakistan okrem toho bude znamenáte aj zalesnenie krajiny, Napríklad častokrát eh, ľudia eh, budovali domy tam, kde nemali vôbec byť. Treba eh, zlepšiť územné plánovanie a myslím si, že Európska únia môže sa ujať tejto vedúcej úlohy, pretože to zapadá do nášho presvedčenia. Netreba, treba nielen zmenšovať emisie, aby sme spomalili klimatické zmeny, ale treba pomáhať jednotlivým krajinám posilniť svoju dolnosť voči takýmto rizikám. A záverom by som chcela podotknúť otázku eh, eh, zodpovednosti za podporu Pakistanu. Veľmi dobrý dojem na mňa urobilo to, že pán premiér a minister zahraničia, keď som sa s nimi stretla, sami od seba iniciovali eh, rozhovor o zodpovednosti za poskytovanú pomoc. Premiér inicioval transparentný účet, e, do ktorého sa dostáva e, pomoc Pakistanu a e, vytvoril speciálnu komisiu. Takisto aj minister zahraničia požiadal ma, aby som odkazala svojim kolegom v Európe, aby prichádzali s námetmi z hľadiska posilnenia transparentnosti a zodpovednosti za poskytovanú pomoc. Vzhľadom na rozsiahle škody a potrebnú podporu E, treba zabezpečiť vysokú mieru dôvery v e, využívanie tejto pomoci, pretože nejde iba o krajiny, ktoré trpia e, týmito katastrofami. Ako komisárka zodpovedná za tento rezort ma znepokojuje, že leto sa ešte neskončilo. Je iba 31. august. Hurikány ešte prídu, ale naše zdroje sa vyčerpali, pretože tohto roku sme boli svedkami celej sérii prírodných katastrof, ale v tejto súvislosti vám môžem prislúbiť a ubezpečiť, že robíme všetko, čo je v našich e, sílach, aby sme maximálne efektívne využili každé euro, ktoré máme k dispozícii. Ale je možné, že budeme e, vás musieť e, požiadať počas nasledujúcich mesiacov o ďalšie prostriedky vzhľadom na rozsah tejto katastrofy, ako aj na celkový stav našich financií. A napokon posledná poznámka, e, ponaučenie e, z tohto pre Európsku úniu. Už v prvom rade je očividné, že musíme venovať podstatne e, väčšiu pozornosť pripravenosti na prírodné katastrofy, pretože len vtedy, keď budeme lepšie pripravení, budeme môcť konať efektívnejšie pri využití rozpočtu E, určeného na humanitárne e, cieľe. Už som hovoril e, o potrebe posilniť odolnosť zraniteľných krajín na klimatické zmeny. Po druhé, ako sme tomu boli svetkami počas ostatných desiatich rokov, zistujeme, že sa nám vždy končia prostriedky, nebudeme mať ich dostatok na to, aby sme reagovali na prírodné katastrofy. Preto perspektívne potrebujeme urobiť viac, aby sme e, vytvorili finančný rámec, ktorý nám e, umožní e, lepšie fungovať a pridelovať existujúce zdroje. Po tretie, úzko spolupracujeme so statnými odbormi, odbormi pani Eštenovej a Andersa Pibalksa. Vysok tá predstaviteľka Eštanova a ja e, sme úzko e, e, spolupracovali s belgickým predsedníctvom, s ministrom zahraničia, ktorý v New Yorku na valnom zhromaždení 19. augusta veľmi pomohol a vzbudil pozornosť médií z hľadiska informovania o postojoch a reakcii Európskej únie, ale napriek tomu Masovo-komunikačné prostriedky častokrát kritizujú našu reakciu a to ma nutí, e, že komunikácia je veľmi dôležitá. Ja pripravujem materiál o posilnení našej e, pripravenosti reagovať na e, prírodné katastrofy a musíme dokázať veľmi koordinovane používať existujúce nástroje. A teda úplne na záver. Áno, toto je otrasná katastrofa, ale každá tragédia je zároveň príležitosťou na prejav solidarity, na to, aby sme preukázali eh, naše eh, spoločné zjednocujúce nás hodnoty. Európska solidarita sa neobmedzuje eh, na slova, znamená činy a práve činy menia život ľudí. A chcela by som vás ubezpečiť, že budeme robiť všetko, čo je v našich sílách, aby naša solidarita bola účinná, e, koordinovaná, e, sústavná, a aby sme ako Európani boli na ňu hrdí. Ďakujem veľmi pekne za krásne slová. For the debate, we are also pleased... Nuž, v rámci našej rozpravy takisto vítame ďalších účastníkov našej rozpravy o humanitárnej pomoci, pána Antoana Herára, pána Darmatka Kiho z UNICEFu, pána Simona z Medzinárodnej federácie Červeného kríža, pán François Pelona z Medzinárodného výboru Červeného kríža a pani Catherine Schick z organizácie Voice. Dala by som teda vám možnosť, aby ste e, potom na konci rozpravy e, mohli e, zaujať stanovisko a zatiaľ máme desiatich poslancov, ktorí žiadali o slovo. Požiadala by som teda každého z vás, aby hovoril maximálne dve minúty, tak aby každý mal priestor sa vyjadriť. Preto dávam teraz, potom dám slovo na záver pani komisárke. Slovo má pán Mičel. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať pani komisárke za jej veľmi e, reakcie v, vo chvíli, ktorá bola to bolo najdôležitejšie. Naozaj je to veľmi ťažká otázka, e, e, kde začať, pretože keď nezačneme hneď na začiatku, tak oveľa viac ľudí by bolo zomrelo. Mm, máme, je to región, kde sú, ktorý je súžovaný neustále zemetraseniami a mm, celkovo dôsledkami klimatických zmien, záplavami a podobne. A myslím, že členské štáty sa z, z, zaviazali k určitým povinnostiam, ale tieto povinnosti je treba aj dodržiavať. Mm, Takisto je potrebné zaviazať aj krajiny, ktorí sú v tomto regióne samé, aby aj oni plnili svoje vlastné záväzky. E, pani predsednička, myslím si, že musíme o tom neustále hovoriť. E, to si bude vyžadovať aj spoluprácu medzi našim výborom a komisiou a podobne. Chcel by som teda osobne ešte povedať k tomu, alebo konkrétne povedať to, že celá otázka, ktorú nastavila pani komisárka o otázku čo sa týka koordinácie a integrácie. Ja si myslím, že to je práve podstata a to musí byť prvý bod programu, pretože musíme byť čo najefektívnejší, aby sme zabezpečili nielen to, že sa budeme sústrediť práve na ochranu osôb, ktoré trpia, ale práve sa musíme sústrediť na zraniteľné skupiny obyvateľstva a takisto by som chcela povedať, že nie je to iba otázka pomoci okamžitej, ale my musíme zabezpečiť aj tú obnovu. To znamená, že my budeme s týmito e, ľuďmi spolupracovať aj počas obnovy, po, obnovy obdobia obnovy. E, požiadali ste nás, pani predsednička, aby sme boli struční. My sme sem prišli v takom počte, pretože je to pre nás veľmi veľká priorita a musí táto otázka dostať tú prioritu, ktorú si zasluhuje. Takže verím, že pani komisárka si to Um, zapamätá a bude vysielať náš signál ďalej a bude tlačiť na všetkých tých, ktorí um, urobili záväzky a sľuby, aby aj skutočne dodržaní. Ďakujem pekne, slovo má pán Guerrero. Ďakujem pekne, pani komisárka. Hablando que a mí me ha producido alguna perplejidad ja by som rád uviedol, že ma dosť prekvapilo, ako verejná mienka zareagovala, najmä keď sa pozrieme na to, ako intenzívne sme reagovali v prípade Haiti. Ja som tomu nemohol ani uveriť. Tvrdilo sa, že je to možno preto, že je to v období dovoleniek, alebo možno preto, že je to kultúrne, ale zemepisne vzdelená krajina že inak by verejná mienka reagovala inak. Nemohol sa tomu uveriť. Dúfam, že sme si uvedomili, že sa chceme sústredovať na to, aby sme ostránili tie základné problémy. Musíme sústredovať na humanitárnu pomoc, ale musíme sa snažiť postupovať e, neutrálne v rozdeľovaní našej pomoci e, nestranícky. Musíme sa pozerať na to, aké potreby majú ľudia priamo na tých miestach, e, kde došlo k tejto katastrofe. Hmm Nesmieme sa snažiť e, zanedávať problémy, ku ktorým tam došlo. Ak tieto problémy totiž to nevyriešime, e, budeme my za to musieť niesť zodpovednosť a tomu práve musíme predísť. Považujem za skutočne absurdné, keď sa tvrdí, e, že v Pakistane neexistuje politická stabilita a to sa dáva do súvislosti s istými demokratickými hodnotami, ktoré existujú inde, ale ja si myslím, že bez ohľadu na to, aká je tu situácia, my musíme e, viditeľne poskytnúť pomoc tam, kde je potrebná. Nech sa páči, pán Gorenc. Merci, madame la présidente. La... Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto katastrofa si vyžaduje z našej strany reakciu v dvoch štádiách. Predovšetkým musíme poskytnúť pomoc priamo tam, kde je potrebná. Myslím si, že pani komisárka v tomto smere odvádza vynikajúcu prácu. Um, vydali sme spoločne s pani Žoli oznámenie, ktoré ste dostali k dispozícii. Um, myslím si, že veľmi dobre koordinujete prostriedky, ktoré ste dostali k dispozícii. Členské štáty by mohli ešte navýšiť tieto prostriedky. Túto okamžitú pomoc um, musíme trochu ešte prepracovať vzhľadom na mechanizmy, ktoré sú k dispozícii Myslím si, že je potrebné snažiť sa pokryť všetky výzvy, ktoré Pakistan adresuje um, západným krajinám z hľadiska poskytovania pomoci. Aj keď krátkodobo nie sme schopní okamžite zmobilizovať eh, veľké sumy, musíme vyzvať členské štáty k tomu, aby poskytli pomoc, aby štát mohol fungovať naďalej. Po druhé, e, ešte jedna ďalšia reakcia, ak dovolíte, dovolím si ju predniesť, keď ide o život a smrť, je potrebné konať rýchlo. Myslím si, že tu ide o dobrú vôľu členských štátov predovšetkým. Táto katastrofa nám opäť raz ukazuje, aká obrovská potreba koordinácie e, tu je medzi členskými štátmi EÚ. je potrebné e, vybudovať tieto koordinačné mechanizmy. Nemôžeme e, si už e, dovoliť prizerať sa takýmto katastrofám, musíme okamžite konať. Okrem toho sú tu problémy viditeľnosti, boli ste tam, áno, ale Európa môže robiť ešte viac. Ja vám to nevyčítam osobne vám, to nie. Chcem tu vyzdvihnúť našu veľkorysosť, ale prečo je hlavným darcom subjekt, ktorý nemôže byť menovaný. Ja ešte, ak dovolíte, ešte jednu pripomienku by som si rád dovolil. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako v parlamente môžeme v budúcnosti vyriešiť otázky, ktoré sa budú týkať takýchto katastrof. Takýmto krokmi by sme mohli dokázať Rečník bol prerušený. Ešte stále pracujeme na e, riešení toho technického problému, ktorý súvisí s tlmočením do angličtiny. Dúfame, že čoskoro sa nám podarí ho vyriešiť, hovorí pani predsednička. Pani Sargentini, nech sa páči. Dank u voorzitter. Ik wilde verder gaan um, op de hoeveelheid beschikbare fondsen. En... Ďakujem pekne. Ja by som sa rada vyjadrila k prostriedkom, ktoré sú k dispozícii Rada by som predniesla jedno porovnanie. Ja pochádzam z Holandska a v Holandsku je bežné v televízii zorganizovať e, akciu, aby prebehla zbierka od občanov e, na pomoc v takýchto situáciách v prípade katastrof. E, minulý týždeň takáto akcia prebehla a získali sme z nej 16 miliónov eur. Kedysi po zemetrasení v Pakistane sa nám podarilo zhromaždiť 85 miliónov eur od občanov. V prípade Haiti sme dokázali zhromažiť dokonca až 111 miliónov eur, pretože občania Holandska sú štedrí, aj keď tá suma, ktorú zhromaždili eh, po tejto poslednej katastrofe, je nižšia ako v minulosti. A takýmto spôsobom by eh, malo reagovať eh, aj ostatné medzinárodné spoločenstvo pretože prostriedky, ktoré sú k dispozícii, nie sú dostatočne. Chápeme, pani Georgieva, čo hovoríte, e, že vaše kasy sú prázdne a sezóna hurikánov ešte stále nie je za nami. Ale ako je to možné, ja sa pýtam. Zdá sa, že nie sme spoločne ochotní a schopní zhromaždiť také sumy, ktoré sú potrebné na pomoc v takýchto situáciách. Ja by som rada položila priamu otázku. Je to Jednoducho iba preto, že nemáme dostatočnú dôveru voči pakistanským orgánom a pakistanskej vláde. A potom ešte k otázkam obnovy. Hovorili ste o tom napokon. Ja by som sa ešte chcela opýtať, ako môžeme tú obnovu uskutočniť tak, aby sme zároveň prispeli aj procesu k demokratizácie, pretože je to zároveň aj politický problém. E, je tam extrémizmus, ktorý, je, e, ktorý sa presúva aj cez hranice z Afganistanu do Pakistanu a nemôžeme predsa pripustiť, aby obnova pozostávala iba z obnovy infraštruktúry domov a e, sadenia stromov, ak nebude prebiehať pokrok aj na demokratickej a politickej úrovni. Ďakujeme pekne. E, anglické tlmočenie sa presunulo na kanál číslo 6. Pani Lundberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som predsedničkou delegácie pre vzťahy Európskej únie z parlamentu s Južnou Áziou, čo zahrňa aj Pakistan. Takže e, Samozrejme, že aj naša delegácia prostredníctvom e, náš veľvyslanca vyslala naše, našu sústrať e, obetiam. Veľa sa to hovorilo teda o okamžitej pomoci, ktorá bola poskytnutá aj zároveň o, tej, o tých rekonštrukčných prácach a myslím si, že nemusíme teda hovoriť, že Európska únia tam musí byť počas obdobia obnovy, ale myslím si, že e, bolo by užitočné, keby Európska únia dokázala položiť otázku e, zadlženia Pakistanu v hľadiska medzinárodných e, dlhov, pretože sa zdá, že splácanie dlhov sú, alebo dlhy sú vyššie než prichádzajúca pomoc, preto možno, možno by bolo treba sa pozrieť na to, či by nebolo možné um, zrušiť, respektíve odpustiť určitú časť dlhov v blízkej budúcnosti, pretože inak e, tieto prostriedky na pomoc pôjdu na splácanie dlhov a tým pádom nezabezpečia tú, e, tú pomoc, ktorá je potrebná pretože pakistanská vláda musí splácať staré dlhy. Ja takisto aj vítam to, čo ste povedali dnes o transparentnosti a iniciatíve pre transparentnosť, pretože určite je to veľká, veľký problém. Aj keď sa tu dnes hovorilo o to, tej potrebe, aby aj iné krajiny z regiónu vlastne poskytli pomoc a potom je na, ob, na občanoch alebo občanoch Pakistanu, aby rozhodli o tom, ako sa takéto prostriedky použijú. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Slovo dám pánovi Kovačevovi. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za vašu informáciu o situácii v Pakistane aj reakciu komisie pomoc obetiam. Veľmi dôležité pre naše inštitúcie, parlament aj komisiu je, aby sme boli na rovnakej vlnovej dĺžke a pracovali v prost- riešenia humanitárnej krízy v Pakistane, pretože je sprevádzaná mm, obrovská veľkými stratami. Dotklo sa to so viac ako 70 miliónov ľudí. To je 1,5 násobok, 2,5 násobok mojej krajiny Bulharska aby sa zabezpečila pomoc, e, tak to je veľmi veľká výzva, preto som osobitne hrdý na to, že e, Európska únia je lídrom medzi tými, ktorí pomáhajú Pakistanu, preto chcel by som poďakovať pani komisárke Giergojovej aj jej týmu a dôležité bolo, aby komisia vyslala silný odkaz priateľstva pakistanským ľuďom. Komisia bola medzi prvými, ktorí reagovali na, tento, na túto katastrofu a členské štáty okamžite poskytli viac ako 230 miliónov eur pomoci. Ale buďme otvorení, vieme dobre, aká je situácia zase v, osobitým v severnej časti krajiny a e, že sú tam mm, utečenci z Afganistanu a to vlastne sú dvakrát e, postihnutí e, negatívnymi dôsledkami, takže bolo by dobré, e, keby sa budeme musieť teda pracovať v celom tom regióne, aby sa mm, nezrekrutovali teda extrémisti a ja by som vám chcel slúbiť, že za náš výbor, že môžete sa pospoliehať na, na našu pomoc. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Slovo má pán Watson. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Uh, ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička, jeden mesiac po povod, od, začiat, od začiatku povodní sa tu stále sústredujeme na to, uh, ako poskytnúť takú pomoc, ktorá sa poskytuje prvý deň, ale aj keď je pravda, že voda už ustupuje, ale stále preto je počasie hovorí, že dažde ešte môžu trvať ďalších 10 až 12 eh, dní, ktoré eh, môžu to viesť ďalším eh, povodniam. Čo je pre mňa, čo ma najviac teda v tejto otázke zasahuje, je, že je pravda, že teda Pakistan už celé roky je predmetom um, takýchto povodní, ale dotklo sa to tentokrát 10 populácie. Um, ako viete, zvyšuje sa riziko rôznych nákaz a podobne. Chcel by som teda poďakovať všetkým tým organizáciám, ktoré sú priamo v teréne a pomáhajú a chcel by som naliehať na vás, pani komisárka, aby ste za Úniu zabezpečili to, aby sme našli rýchlejší spôsob, akým spôsobom poskytnúť priamo tie prostriedky, ktoré sa boli, alebo tie fondy, ktoré eh, sa nahromadili a určite je potrebné oveľa lepšie koordinovať e, otázky, predovšetkým otázky klimatických zmien, pretože vy ste hovorili o situácii, že tu riešime jednu katastrofu za druhou a to bude zrejme pokračovať e, aj ďalej a kým nebudeme mať nejakú efektívnu stratégiu v týchto krajinách e, na zmiernenie dopadov klimatických zmien, tak budeme svedkami ešte väčších humanitárnych katastrof a humanitárnej bezmocnosti alebo ľudskej bezmocnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Karim. Pani predsednička, ďakujem pekne. Pani komisárka, dovolte, aby som privítal všetko, čo ste povedali vo svojom úvodnom slove a chcel by som vám poďakovať za to, že ste aj skutočne navštívili Pakistan. Myslím si, že to vysiela jasný signál občanom Pakistanu, že to je podstate aj prvý deň, kedy parlament rokuje a hneď na prvé miesto programu, prvý bod programu aj komisia, aj parlament si toto dal si toto dali, túto tému a myslím si, že jasne tým vyjadrujeme, že ako podporujeme um, pakistanských občanov v eh, ich núd, v tom, že chceme im pomôcť v núdzi. Vy ste teda hovorili o tej pomoci, eh, zmiernenie dopadov záplav, ale musíme vlastne e, okamžite prijať e, taký dvojcielný prístup. Jedna vec je, musíme pomôcť ľuďom, ale druhá vec je, že táto situácia možno, že ne, sa nedokáže eh, napraviť za mm, pár týždňov, mesiacov, ale to potrvá roky, kým sa teda Pakistanu podarí mm, pokračovať ďalej alebo nastoliť normálny eh, život. A aké kapacity budú potrebné práve na toto, na túto výstavbu a, a ďalšie, aké opatrenia sa budú prijímať, aby sme zabranili takýmto katastrofám a čo máme robiť, aby sme pomohli občanom Pakistanu, aby sa krajina dostala späť na nohy. A jedna z otázok, ktorú by som, ktorý by som sa chcel dotknúť dnes, je, že čo urobíme preto, aby sme zabezpečili to, že Pakistan bude mať väčší alebo lepší prístup k európskym trhom, tak aby mohol lepšie viac obchodovať a získať viac peňazí, aby sa dostal zo svojich problémov. Chcel by som pripomenúť, že parlament aj komisia v roku 2005 predložili ehm, pozmeňovací návrh k uzneseniu a kde my sme podporovali plné otvorenie trhu vo vzťahu k Pakistanu. Bolo by dobre, keby ste, ale zastavilo sa to na komisii, prosím nás, keby ste svojim kolegom odkázali tento odkaz od parlamentu. E, nech sa páči pán Elmar Brok. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážna pani komisárka. E, z toho, čo som si vypočul, ako ste sa postavili e, k svojej funkcii ako nová komisárka, z toho, čo ste predniesli, nadobudol som dojem, že tá povesť, ktorú ste si priniesli zo svoje predchádzajúce funkcie, je opostatnená, že skutočne odvádzate vynikajúcu prácu. Vidíme v Afganistane, hovorí pán e, Brok, tri rôzne veci E, jednak bola to prírodná katastrofa, po druhé v tomto regióne e, tam funguje Taliban a to má vplyv na migráciu obyvateľstva a to môže viesť k problémom, keď sa pozrieme na to, kto je pri moci. A tretia vec, sme dostatočne rýchli, keď sa pozrieme na to, čo ste povedali, že ešte stále sme nedosiahli prístup k veľkej časti obyvateľstva. Nedá sa jednoducho nič pohnúť. V niektorých regiónoch sú úplne izolované. Nie je teda náhodou niečo v tom, že musíme vytvoriť také štruktúry, ktoré v prípade takejto katastrofy budeme mať v dispozícii napríklad helikoptéry, aby sme dokázali sa dostať do takýchto izolovaných oblastí, aby sme nemuseli konštatovať, že naše zdroje sú vyčerpané. Potrebujeme predsa len zrejme niečo, čo bude nejakého iného charakteru, tak, charakteru, tak ako hovorí prezident Sarkozy, tak aby naša humanitárna pomoc e, fungovala aj v spolupráci s vojenskými a logistickými opatreniami, aby sme nielen militarizovali toto územie, ale aby sme predovšetkým logistické opatrenia uprednostnili, aby sme pomohli týmto ľuďom. A možno E, je to dôkaz aj toho, že doposiaľ sa nám nepodarilo splniť všetko to, k čomu sme sa zaviazali. Parole est monsieur Prodi. Ďakujem pekne, teraz pán Prodi. Grazie, signora presidente. Grazie, signora... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že ste povedali. My sme sledovali túto katastrofu a myslíme si, že sme reagovali príliš e, pomaly. E, samozrejme, že ja súhlasím s tým, že musíme e, zlepšiť našu schopnosť zásahu a musíme sa maximálne zasadzovať o mm, riešenie situácie v Pakistane. Aby som sa na túto otázku chcela pozrieť aj z opačnej strany, pretože mm, bez pochyby to súvisí s klimatickými zmenami a musíme preto systematicky uh, Eh, právovať naše reakcie na, alebo rozvíjať naše reakcie na riešenie klimatických zmien a e, pre tých, ktorí pôjdu na konferenciu v Cancúne alebo v Johannesburgu na budúci rok, jednoducho tam treba vyslať tento signál, že musíme prijať nejaký systém, aby sa kontrolovali emisie tak, aby sme mohli zaručiť dostatok zdrojov, aby sme mohli sa pri, alebo zmierňovať dopady klimatických zmien na jednotlivé územia. Jednoducho toto musíme urobiť čo najskôr. V obačnom prípade tieto katastrofy sa budú neustále opakovať a budú len horšie. Merci, eh, monsieur Newton Dunn. Ďakujem pekne, pán Newton Dunn, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu veľmi zaujímavú správu, len mám veľmi dve stručné otázky. Koľko pomoci poskytla napríklad India, Čína, Spojené štáty? Ak náhodou viete, bolo by daňové to vedieť. A po druhé, pred letnými prázdninami náš výbor poslal delegáciu do Haiti, aby sa pozreli, ako sa vyvíja situácia. Vrátili sa späť s hrozostrašnou správou, že okamžite ako teda odišli eh, odtiaľ televízne kamery a americká armáda odtiaľ odišla so, svojou, so svojimi transportérmi, tak zase boli ponechaní na pospas obyvateľia Haiti. Tak eh, čo sa stane tu, či tiež e, neostanú e, títo ľudia na pospas, keď odtiaľ odídu e, televízia a hviezdy. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Pán e, Arzenis, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Welcome, commissioner, and congratulations for... Uh... Vítam, pani mm, komisárku, a ďakujem za vašu zodpovednú odpoveď vy ste hovorili veľa o tom, o tej odolnosti voči um, klimatickým zmenám. Napríklad e, to súvisí s otázkou odlesňovania. Napríklad e, teda hovoríme, že je potrebné i v ľudských zdrojoch, ale na druhej strane zase súhlasím s tým, čo povedala pani Lambert, musíme niečo robiť aj s, tou, s tým starým dlhom, teda z otázke odpustenia starých dlhov e, a niečo s tým moratóriom platieb. Ale zároveň tu v EÚ aj my čelíme naďalej stále extrémnejším výkyvom počasia a to sa takisto bude asi viac eskalovať a akým spôsobom budeme my zlepšovať našu vlastnú schopnosť zvládať tie um, dopad klimatických zmien. Asi by sme mali aj o tom uh, uvažovať. Že ak nie, jednoducho, ak nezastavíme klimatické zmeny, tak sa nám asi nepodarí zastaviť aj dôsledky klimatických zmien. A jednoducho musíme akumulovať zdroje tak, aby sme dokázali zmierňovať e, dôsledky ak nechceme, aby nás tu, tu sužovali ďalších, e, ďalších 25 rokov. Takže je potrebné sa na to dívať e, tak, z takéhoto pohľadu. Merci, monsieur. Thank you very much. I would like to... Ďakujem pekne. Chcel by som sa pripojiť všetkým, ktorí sa tu vyjadrili a poďakovali pani Georgie Gier, Gier, Georgieve za jej rýchlu reakciu. E, chcela som sa spýtať, či existuje nejaký náznak globálnej spoločnej reakcie na takúto katastrofu. Videli ste takéto niečo v prípade Pakistanu? A ako už bolo povedané, takéto katastrofy sa zrejme budú diať e, e, naďalej vo svete. Toto určite nebola posledná. A teraz e, otázka je, nemohli by sme teda pouvažovať o nejakom veľmi dobre zorganizovanom globálnom mechanizme koordinácie kde sa budú teda spoločne zdieľať povinnosti a mm, budú k dispozícii aj špecializované prostriedky a sily, tak aby sme zabezpečili nie len e, chaoticky rýchlu pomoc, ale aby sme to poskytli tým správnym spôsobom. A potom v neposlednom rade myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa táto pomoc neprepolitizovala, musíme im poskytnúť predovšetkým humanitárnu ľudskú pomoc. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne slovom a ešte pani Gomez. Thank you, uh, for all what you did in the last month. Ďakujem pekne, pani komisárka, za všetko, čo ste urobili počas uh, ostatných uh, mesiacov a za to, čo ste dnes povedali. Chcem sa opýtať, či naozaj je možné E, e, zaangažovať viac e, vojnové zložky, aby sa zabezpečila doprava tým, ktorí to potrebujú. Viem, že sa robia niektoré pokusy, pán Barroso a Sarkozy o tom hovorili. Vy ste tiež hovorili, že s predstaviteľmi pakistanskej vlády ste hovorili o zodpovednosti za poskytované finančné prostriedky. Ale pokiaľ ide o e, reorientáciu e, obnovy e, smerom k boju proti odlesňovaniu a snahe predchádzať opakovaniu takýchto katastrof. A napokon si myslím, že naozaj treba preskúmať nápad pani Lambert ohľadom zadlženosti Pakistanu, ale samozrejme to musí byť v rámci E, e, reštrukturalizácie výdavkov Pakistánu. Pakistán veľmi veľa e, vynakladá na vojenské potreby, najmä na nukleárny program a to súvisí aj s bojom proti nešíreniu jadrových zbraní. To znamená, že treba presmerovať prostriedky na to, aby slúžili potrebám obyvateľov Pakistanu. Ďakujem pekne, pán Svensson. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, ďakujem pekne za veľmi e, podrobné približenie situácie, mm, s ktorou sme sa medzi tým tiež e, nejakým spôsobom oboznámili. Som veľmi rád, že ste e, konštatovali, že dokážeme prejaviť solidaritu. Myslím si, že je to veľké pozitívum. Nazdávam sa, že otázka, ktorá sa natiská v tejto súvislosti, znie ako pomôcť e, e, ľuďom a, a ako prejaviť solidaritu e, za použitia spoločných prostriedkov. Myslím si, že to, ako sa e, títo udalosti zobrazujú v masovokomunikačných e, prostriedkoch, e, ktoré ťažko, častokrát pojednávajú o extrémistoch a taliba, taliboch. Musím, myslím si, že musíme to presmerovať tak, aby hovorili viac o jednotlivcoch, rodinách a dedinách a potrebe zabezpečiť obnovu. V opačnom prípade veľmi ťažké zabezpečíme e, takúto e, pomoc. Pani De Kaiser. Ďakujem. E, ďakujem, pani komisárka, za to, že ste sem prišli, za to, že ste aj vycestovali do Pakistánu. Mnohí z nás sme zdôrazňovali potrebu koordináciu, integráciu a Eh, zviditeľňovania eh, snahy Európskej únie. Je tu aj problém žien. Eh, v súčasnosti je to veľmi palčivý problém podľa existujúcich informácií. Pre najmenšom 200 tisíc žien musia, budú musieť poradiť počas nasledujúcich troch mesiacov pričom e, nie sú vylúčené aj chirurgické komplikácie, e, ktoré môžu postihnúť e, na základe štatistických údajov 30 tisíc žien. To je obrovský problém. Ženy sú ešte väčšou obeťou týchto katastrof. Jednoduchá otázka. Ako by sme mohli viac vypichnúť túto potrebu a venovať nejaké prostriedky na účely koordinácie Eh, pomoci aj týmto smerom s tým, aby eh, sa tento problém náležitým spôsobom vyriešil. Pretože eh, tým okrem iného zviditeľníme aj pomoc, ktorú poskytujeme. Práve toto som chcela nastoliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Spifler. Áno, pani komisárka, v prvom rade by som sa chcela ospravedlniť za to, že som prišla neskoro. Ďakujem vám za to, že ste sem dnes prišli. Ďakujeme e, vám za to, že ste vystali e, poslali mne a ďalším e, europoslancom mailovú správu, v ktorej ste popísali situáciu a vaše aktivity. Ďakujem pekne za to, že ste našli čas, aby ste predstúpili pred nás. Nevždy sa to tak stáva a to ma veľmi teší. Teší ma e, aj skutočnosť, že komisia vyčlenila ďalších 30 miliónov vzhľadom na e, prehlbujúcu sa humanitárnu krízu v Pakistane. Keď e, si všimame túto katastrofu a príspevok medzinárodného spoločenstva, nemôžem si nepoložiť otázku, či by komisia nemala uvažovať o uvoľnení dodatočných prostriedkov. Nemáte náhodou takéto plány a nemali by sme využiť aj mimoriadné rezervy? E, spolu s pani Astanovou ste e, e, zverejnili dokument ponúčenia z katastrofy na Haiti. To sa stalo ešte pred tým, ako sa zverejnil dokument o reakcie komisie na katastrofy. To sa stane na jeseň. Samozrejme, Pakistan a Haiti nemajú katastrofu rovná E, e, rovnaké povahy, ale kladiem sa otázku, či ste už e, zistili nejaké nedostatky v súvislosti s Pakistanom, napríklad nedostatočná rýchla a efektívna účinnosť, nedostatočná viditeľnosť, sú naše opatrenia, prepačte, mechanizmy na civilnú ochranu sú pohozované náležitým spôsobom. V prípade takýchto katastrof musíme angažovať mechanizmy E, civilnej ochrany a musíme využívať aj mechanizmy rýchlej reakcie, tak ako sme o tom hovorili v minulosti. Viacerí europoslanci e, nastolili túto otázku dnes. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, odovzdám slovo ďalším prítomným. Každý z vás dostane jednu minútu. A potom eh, eh, odovzdáme slovo mm, mm, pakistanskému veľvyslancovi a potom pani komisárka bude reagovať. Najprv Antoine Žerar, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani komisárka, ctení eh, členovia tohto výboru. Chcel by som vedieť vďaku pakistanskej vlády a obyvateľov Pakistanu za operatívnu pomoc, ktorú ste poskytli počas E, stratégie, ktorá e, dolieha na Pakistan počas e, ostatných štyroch týždňov. Vyjadrenia sústrasti zo strany vás, pani komisárka, a vás, ctení poslanci, veľmi veľa znamenajú pre obyvateľov Pakistanu, ktorí veľmi trpia. Zároveň by som chcel v mene obyvateľov a pakistanskej vlády povedať, že promptná pomoc zo strany Európskej únie E, ktorá nám pomáhala e, splniť e, primárne potreby našich obyvateľov, predstavuje obrovské gesto, aj vaše zasadnutie. Dnešné zasadnutie tiež vysiela dôležitý znak podpory a želanie vybudovať trvalé vzťahy s obyvateľmi Pakistanu. Vážená pani predsednička, veľmi dobre viete, že pre nás je to obrovská stratégie, rozsah e, E, e, tejto katastrofy e, sme nevedeli predtým ani predstaviť. Budeme potrebovať obrovské množstvo prostriedkov, pretože zničená infraštruktúra, úroda, obydlia, boli zničení milióny domov. To si vyžaduje obrovské veľký rozsah prostriedkov eh, na obnovu a je očividné, že Pakistan o sebe si s týmto problémom neporadí. Naše eh, zdroje eh, sú maximálne využívané aj v rámci boju, boja s terorizmom. Počas ostatných rokov sme stratili viac ako 40 až 50 miliard dolarov, pretože došlo ku zníženiu eh, hospodárskej aktivity. Okrem toho, eh, naše hospodárske centra boli terčom viacerých útokov a táto katastrofa ešte viac eh, skomplikujú už bez tak závažnú hospodárskú situáciu. Som veľmi rád, že tu dnes odpoludne odzneli slova e, o tom, že treba e, uvažovať aj o e, dlhodobej perspektíve, pretože fáza obnovy si bude vyžadovať ďalšie miliardy a som presvedčený, že vďaka pomoci medzinárodného spoločenstva a medzinárodných finančných inštitúcií dokážeme prekonať takéto ťažkosti. A posledná poznámka je veľmi dôležitá. Niekto z vás dnes e, povedal e, o potrebe e, zjednodušenia prístupu Pakistanu na trhy. Naše zdroje sú takmer vyčerpané a jednotlivé krajiny tiež majú problémy pri poskytovaní nám finančnej pomoci, ale medzinárodné spoločenstvo by nám dokázalo pomôcť, keby zjednodušilo nám prístup na vaše trhy to by e, pomohlo e, e, rozbehnúť sa nášmu hospodárstvu, vytvoriť viac investícií, pracovných miest a tým by zjemnilo dopady týchto destruktívnych udalostí. Ďakujem pekne pani komisárka za návštevu v Pakistane a ďakujem pekne za promptnú reakciu. Ďakujem pekne a teraz pán Antoine Kera. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka za to, že ste priamo e, z letiska prišli a podelili sa o svoje dojmy. Vítame e, e, reakciu Európskej únie aj podporu samotnej únie členských štátov. Ako ste povedali, pokiaľ ide o otázku okamžitej obnovy ide nielen o humanitnú pomoc na severe, kde čelíme aj e, vojenskému konfliktu, ide aj o juh, kde stále pokračuje táto tra- tragédia. Začíname už uvažovať o vízii pre ďalšiu obnovu pre Pakistan a môžem iba súhlasiť s tým dôrazom, ktorý kladiete na tento problém. E, e, bola tu požiadavka 430 miliónov 47 miliónov a 17. septembra chceme vystúpiť s ďalšou výzvou a dúfame, že nielen Európska únia, ale aj členské štáty budú uvažovať nielen o, o humanitárnej stránke, ale aj o potrebe zabezpečiť e, obnovu. A trošku prekročím e, vyčlenený čas a spomeniem e, pretrvávajúce logistické problémy z hľadiska zabezpečenia prístupu vy ste veľmi dobre popísali eh, situáciu eh, eh, v krajine a logistické problémy. A samozrejme, keby sme mali väčšie kapacity priamo v krajine, najmä vrtulníky, to by bolo veľmi užitočné a finančné prostriedky by dokázali zabezpečiť aj použitie vrtulníkov a bolo by dobre, keby E, e, členské štáty buď poskytli civilné helikoptéry alebo e, dodatočné finančné prostriedky s tým, aby sme zabezpečili aspoň dočasný prístup k týmto izolovaným obyvateľom. Pán Matkat, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka za informácie. Ja by som sa rád vyjadril k situácii v Pakistane, najmä čo sa týka detí, domnievame sa, že zhruba 4 milióny detí vo veku do 5 rokov sú, je priamo zasiahnutých e, touto katastrofou a tieto deti sú najzraniteľnejšou skupinou. Vieme už v minulosti, že deti sú najzraniteľnejšou skupinou v takýchto situáciách e, že um, trpia hnačkami, choler, cholerou a ďalšími ochoreniami a sú najviac vystavení takýmto rizikám. Preto je potrebné, aby sme uh, im poskytli pomoc hľadiska zdravotnej starostlivosti a výživy, e, tak aby sme ich zachránili pred tým, touto katastrofou. Ako tu už odznelo, e, tento problém sa týka aj žien. E, ženy, dievčatá a chlapci majú odlišné potreby. Je potrebné, aby sme sa pozreli na to, aké potreby majú a aby sme sa snažili ich naplniť tak aby sme adresne poskytli našu pomoc. No a v neposlednom rade by som rád uviedol, že e, financie sú e, v každom prípade e, dôležité. Máme v tejto chvíli zhruba polovicu toho, čo by sme potrebovali na to, aby sme skutočne poskytli efektívnu pomoc. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Simon Miseri z Červeného kríža, Medzinárodného Červeného kríža. Ďakujeme pekne. E, pani predsednička, vážna pani komisárka, ja by som rada prednesla štyri pripomienky, ak dovedete poprvé. E, čo sa týka rozsahu tejto katastrofy, e, ten je ešte väčší ako zemetrasenie v Pakistane v roku 2005 a taktiež tsunami v Ázii v roku 2005. Niektorí to porovnávajú aj k katastrofe na Haiti. Čo sa týka prístupu, to sa netýka len logistických opatrení. Táto situácia je Mm, veľmi neistá. My sa snažíme eh, pozerať eh, na to pôvodné obyvateľstvo a taktiež zložky, mm, ktoré zastupujú našu organizáciu a sú už eh, rozbiesnené po krajine rovnomerne, dokážu poskytnúť veľmi adresnú pomoc. Potrebujeme teda aj vašu finančnú podporu. My už dokážeme poskytovať pomoc priamo v teréne, potrebujeme však ďalšie finančné prostriedky a v tomto sa spoliehame na Európsku úniu. No a v neposlednom rade bude e, to v každom prípade e, obdobie minimálne 5 rokov, čo sa týka rekonstrukcie tejto krajiny, ktorú budeme potrebovať. E, ďakujeme pekne. Teraz pán François Belan z Medzinárodného výboru Červeného kríža, nech sa páči. Ďakujeme pekne. Pani komisárka, vážna pani predsedníčka. V súvislosti s touto katastrofou naša organizácia vyhodnotila túto katastrofu e, spoločne s pakistanským červeným polmesiacom e, a, a taktiež našou organizáciou Červeného kríža. Získali sme 28. júla informáciu o tom, že e, táto katastrofa posky, postihla zhruba 300 tisíc ľudí a tejto potrebujú potravinovú, ale inú pomoc potrebujeme zhruba 70 miliónov švajčiarských frankov. Pôvodne náš rozpočet bol vo výške 57 miliónov a teda celkovo e, to bude zhruba 134 miliónov švajčiarských frankov. Isté, že chceme pokryť najmä tie naliehavé potreby, čo sa týka potravín, ale aj nepotravinovej pomoci. E, zhruba 1,4 milióna ľudí potrebuje potravinovú pomoc a zhruba 700 tisíc ľudí potrebuje nepotravinovú pomoc. Jedno z hlavných problémov, ktoré si musíme uvedomiť, je otázka bezpečnosti v jednotlivých oblastiach. Nesmieme zabúdať, že je tam riziko konfliktu, je tam tiež veľké množstvo vnútorne presídlených osôb, a aj humanitárne pracovníci čelia veľkému riziku v tejto súvislosti. Um, chceme ešte raz oceniť podporu komisie našej činnosti v tomto kontexte. Ďakujeme pekne. E, ďakujeme. Teraz má slovo pani Katrik Šik z Voice. Voice je sieťou, ktorá zhromažďuje 86 humanitárnych organizácií a mimovládnych organizácií. Rada by som prednesla niekoľko pripomienok. Financovanie je dôležité a netýka sa to len sumy samotnej, týka sa aj toho, aby sa sluby naplnili. Mnoho členských štátov prislúbilo peniaze, ale ešte stále e, sú náznaky, e, že nenaplňa tieto svoje sluby. Ďalej je potrebné zabezpečiť flexibilitu týchto e, finančných prostriedkov. Je potrebné taktiež prehodnotiť odpustenie dlhu a otázky rozvoja. A ďalšia otázka, ktorá je dôležitá pre mimovládky, je, že peniaze prichádzajú len veľmi, veľmi pomaly, až príliš pomaly. A to nesúvisí s Európskou komisiou, súvisí to s členskými štátmi a taktiež s OSN a vládnymi organizáciami zo Spojených štátov. Pakistán už má zlé skúsenosti v minulosti a preto je potrebné vylepšiť túto bilanciu. Ďalej rôzrodosť financovania. Potrebujeme aj Mimo vládnej organizácie aj OSN potrebujeme financovanie na všetkých úrovniach. Je potrebné dosiahnuť konsenzus, aby sme poskytli dostatočnú pomoc, čo sa týka žien a detí. Tu je dôležité venovať pozornosť aj ochrannej e, zložke a tiež vzdelávaniu. Ďakujeme pekne. Pani komisárka, máte slovo. Nech sa páči. Uh, uh, ďakujeme pekne ďakujeme aj za podporu nášmu týmu. Um, ja by som rada uh, sformulovala svoju odpoveď v troch oblastiach. Poprvé financovanie a to, ako budeme organizovať našu pomoc priamo v teréne. Čo sa týka rekonstrukcie. Um, Chceme sa sústredovať na tie najpalčivejšie problémy ďalej, politický rozvoj, demokracia, extrémizmus, e, e, ďalej, čo sa udeje v súvislosti s možným rizikom ďalších záplav, ďalej koordinačná viditeľnosť e, a ponaučenia do budúcnosti, čo by sme mohli urobiť na posilnenie našej viditeľnosti v budúcnosti. Čo sa týka financovania, viacero rečníkov spomenulo potrebu nie len zhromažďovať peniaze v Európe, ale aj z iných častí sveta. A v tejto súvislosti e, e, sa nastolí otázka, koľko peniazy poskytli Spojené štáty, či na India. Spojené štáty sa zaviazali, že poskytnú 130 miliónov dolárov a pravdepodobne navýšia túto sumu. India sa zaviazala, že poskytne 5 e, miliónov dolárov. Čína a v tejto chvíli dosť nízku sumu a rečníci majú pravdu v tom, že musíme pokračovať zhromažďovanie financií. Máme dobrú pozíciu, pretože sme prišli do Pakistanu, poskytli sme im pomoc e, i hneď e, od začiatku a preto máme právo žiadať pomoc aj od ostatných aktérov. Ehm, celková e, suma Eh, zo strany ostatných aktérov je miliarda. Porovnávame tu však eh, APOS a Origis. To sú programy. Naša pomoc sa zameriava na tú najnálihavejšiu pomoc, zatiaľ čo iné prostriedky sú zamerané na rekonštrukciu. Čo sa týka eh, rekonštrukcie, tu vieme, že tie sumy sú rozsiahle, ktoré sú potrebné. Svetová banka sa zaviazala, že poskytne zhruba 900 miliónov dolárov a Svetová banka pre rozvoj taktiež poskytne podobnú sumu. Rokujeme teraz s, s našim kolegom, e, komisárom Pibalksom, ako sa e, k tomu postaví komisia, ale ešte stále je príliš skoro, pretože nevieme, e, ako dopadne záverečné hodnotenie. Je však už teraz jasné, že Pakistán a ďakujem vám za to, že ste pripomenuli otázku, ktorú som si vypočul len v Pakistane. Ide tu o obchod pretože pomoc je jedna cesta a obchod je druhou cestou, ako vybudovať hospodárstvo krajiny. v tejto súvislosti by som rada uviedla predovším výborom to isté, čo som napokon povedala aj pakistanským orgánom a síce, že Európska únia veľmi um, šikovne dokázala otvoriť svoje trhy pakistanským e, tovarom. E, zhruba 20 tovarov z Pakistanu e, sa priváž, dováža bez nejakého colného zaťaženia. A okrem toho ešte aj dotujeme tento dovoz. V každom prípade pakistanské orgány majú právo a pravdu v tom, keď žiadajú Európsku úniu o ďalšie otvorenie trhov Európskej únie. Ďalej, čo sa týka politického rozvoja, ale ešte predsa len pripomeniem to, čo som povedala aj v Pakistane. E, v oblasti obchodu e, jednoducho sa musia na tom podielať obe strany. My sa snažíme postupovať demokraticky e, v oblasti obchodu. Chceme podporovať liberalizáciu obchodu, ale zároveň sú isté podmienky, ktoré by Pakistán mal uznať pre svoj vlastný rozvoj, o ktorých sa rokuje už dlho. bolo by vhodné, keby sa opäť tieto rokovania otvorili a prehodnotila sa situácia vzhľadom na nové okolnosti. Netýka sa to len Pakistanu, pretože čokoľvek Európa robí, má vplyv aj na ďalšie krajiny a ďalších partnerov. Musíme e, teda poskytnúť pomoc Pakistanu, ale musíme podporovať konzistentne. Eh, zástupcovia Pakistanu, predseda vlády a minister zahraničných vecí, eh, boli spokojní s tým, čo som im povedala, že sme ochotní rokovať, ale musia k tomu prispieť obe strany. Čo sa týka dlhu a odpustenia dlhu, eh, ja aspoň neviem o tom, aby sa o tomto rokovalo, teda nedokážem vám kompetentne odpovedať, či už v tomto sa dajú očakávať nejaké výsledky, ale kedykoľvek je nejaká záťaž, dlhová záťaž nejaké krajiny, vždy sa snažíme nájsť spôsob, ako by sme mohli dosunúť obnovu hospodárstva tej ktorej krajiny. Teraz sa snažíme vyhodnotiť, ako uvoľníme tieto finančné zdroje a ako môžeme potom e, získať nové formy financovania a rekonstrukcie tejto krajiny. A ďalšia otázka, ktorú mnohí poslanci spomenuli, Isté, že musíme sa pozrieť na obnovu krajiny, ale to znamená budovanie inštitúcií. E, to isté ako v Haiti, ak nemáme inštitúcie, e, máme síce peniaze, ale nemáme kanály, ako by sme mohli vniesť tieto peniaze do hospodárstva čo najefektívnejšie, ďalej plánovanie, fungovanie inštitúcií, riadenie katastrof. E, je tam skupina 23 odborníkov, ktorí sa snažia koordinovať krízové situácie 23, to je dosť veľa ľudí. Ja mám tým 54 e, pracovníkov, e, ktorí mi pomáhajú všetky členských koordinovať koordinovať tejto situácie. Ja som bola skutočne veľmi... Um, to na mňa urobilo veľký dojem, keď som videla jeho a počet spolupracovníkov. A tým sa dostávam teraz e, k otázkam klimatických zmien, aj keď som sa k tomu už vyjadrila. Predsa len ešte spomeniem jedným alebo dvoma slovami. Za posledné roky sme zaznamenali potrebu vyčleňovať humanitárne zdroje pre vytváranie odolnosti voči klimatickým zmenám. 10 nášho rozpočtu eh, je práve určených eh, na prípravné opatrenia, na programy, ktoré pomáhajú tým zraniteľným krajinám, aby sa znižila ich zraniteľnosť, pretože čo, o, čo menej budú títo ľudia trpieť, o to menšia bude potreba humanitárnej pomoci, ale na toto budeme sa musieť sústrediť v budúcnosti ešte o mnoho viac a o mnoho konzistentnejšie. Týmto sa dostávame k druhej veci, čo sa týka rozvoja demokracie a extrémizmu. Na toto e, poukázali viacerí poslanci po svojich príspevkoch. Isté, že humanitárna pomoc musí byť nestranná, musíme byť politicky neutrálni v našej pomoci, ale zároveň by bolo potrebné eh, vyhodnotiť, eh, či sa situácia zlepšuje alebo zhoršuje z hľadiska poskytovania humanitárnej pomoci. Keď som bola v Pakistane, eh, položila som tieto otázky našim partnerom i mladým organizáciám a nedokázali mi poskytnúť žiadne rukolapné dôkazy, že tieto záplavy zneužívajú extrémisti, ale odvtedy sme už zaznamenali isté signály z tejto oblasti. A ja som nadobudla dojem, že to nie je nejaký rozsiahly problém. Nemyslím si, že eh, na to máme dostatočné dôkazy, ale eh, predsa len v chaose eh, budú vždy nejaké pokusy ovplyvňovať zmyšľanie ľudí. A na základe toho, čo som sa vypočula od pakistanských orgánov, je, že ľudia čakajú pomoc a ak e, je pomoc v dispozícii, pravdepodobne to bude fungovať proti extrémizmu. A my sa snažíme pracovať v prospech demokracie, najmä keď budeme zavádzať opatrenia, ktoré budú podporovať e, priamu zodpovednosť a transparentnosť, e, nielen čo sa týka využívania našich zdrojov, ale aj pakistanských finančných prostriedkov ale aj opak je pravdou, ak sa pomoc nebude dostávať priamo k ľuďom, ak budú zúfali, ak bude v krajine chaos, môže to viesť k destabilizácii celej krajiny a to môže priniesť veľké riziko extrémizmu. A keď sme hovorili o ženách, eh, ja eh, sa bola dosť prekvapená, keď som naštívala niektoré, eh, niektoré regióny, ste, že krajina je zničená, ľudia žijú v stanoch a práve muži sa zhromažďujú pred stanmi e, ženy. Isté, že sú e, aj z hygienických dôvodov skôr e, dnu v stanoch. Ženy teda ostávajú skôr um, vo svojich domovoch a neodchádza hľadať pomoc. Toto je dlhodobý problém a to súvisí aj so vzdelávaním dievčat Z krátkodobého hľadiska v našich projektoch máme priame ustanovenia o tom, ako riešiť problémy, ktoré sa týkajú žien a domácnosti, e, ktoré vedú ženy. Teraz sa dostávam k tretej skupine otázok koordinácia, viditeľnosť a ponaučenie do budúcnosti. E, Začneme tým ponaučením. Ako som už hovorila o tom, čo sme sa poučili aké máme ponaučenie z, z situácie v Haiti. Jednoducho Európska únia potrebuje silnejší mechanizmus koordinovania našich postupov. No, to, čo máme momentálne, je veľmi dobré. To, ako to bolo za, e, raz zavedené, e, e, tak tak, tak, tak ako to bolo zavedené, tak to funguje veľmi dobre. Ale je to dobrovoľná koherentnosť, nie je povinná a vlastne my musíme posilniť naše kapacity tam, aby sme mali určité vopred zaviazané prostriedky, na ktoré sa môžeme spoliehať. Za tých svojich 6 mesiacov, ktoré som doteraz e, bola vo svojom úrade, mala som vždy pozitívny dojem, že vždy, keď sme e, potrebovali niečo, členské štáty reagovali veľmi rýchlo. Ale ja, kým nedostanem od nich odpoveď, tak neviem, čo máme. Čiže ja vždy čakám na to, kým mi poskytnú odpoveď, čo máme. No, čiže potrebujeme toto zlepšiť, aby sme presne vedeli, že čo máme k dispozícii na európskej úrovni. Ja nevidím nejakú extra potrebu, aby sme mali nejakú centralizovanú pomoc, alebo aby som niečo mala tuto na sklade za sebou, ale keď vidím členské štáty, tak myslím si, že mali by sme lepšie koordinovať e, e, to, čo kto má a by sme, to by sme, tým by sme zvyšili tú vizibilitu, pretože keď hovoríme o Európskej únii, musíme hovoriť o 27 plus 1. Zatiaľ, čo teraz máme stále akúsi prirodzenú tendenciu ako k aby z jednotlivé krajiny jednoducho kladú svoju vlajku pred európsku vlajku. To je zároveň aj e, naša vlastná kritika. E, komisia tiež niekedy vystupuje tak, že toto je, to, čo, toto je niečo, čo robí komisia, aby to bolo jasné, že každému, že to je robí komisia, a nie, že to robí celá Európska únia. Myslím si, že mali by sme toto zlepšiť, lebo to bude určite prospech všetkých našich občanov. Veľmi dôležitá otázka je vlastne občiansko-vojenská koordinácia, pretože niekedy áno, v niektorých prípadoch sú vojenské prostriedky podstatné, boli podstatne dôležité v prípade Haiti dôležitý. Potrebovali sme lietadla, aby členské štáty mohli poslať svoju pomoc do Pakistanu. Ale vám poviem, to nie je také jednoduché. Veľmi citlivá otázka. A keď e, to nebude dobre skoordinované, to môže spôsobiť väčšie škody než e, prospech. Takže keď budeme hovoriť o globálnej koordinácii, tak presne toto musíme zdôrazniť. Možno, že to nebude perfektné, ale je najlepšie, čo momentálne máme zatiaľ z hľadiska poskytovania pomoci. A keď nám OSN povie, že vojenská pomoc nie je dobrá myšlienka, tak bolo by lepšie, keby e, lepšie počúvali, pretože to sú ľudia, ktorí tomu aj rozumejú, ktorí majú najlepšie prostriedky k tomuto. A opäť toto sú protokoly, ktoré sa dajú rozpracovať a to sa dá rozpracovať len na báze komunikácie, teda pripraviť ako a kedy zabezpečíme dokopy e, alebo poskytneme prostriedky, ktoré v Európskej únii sú. Samozrejme, že môžeme z toho vyhodiť ešte mnoho ďalších ponaučení, tak z Haiti, ako aj z Pakistanu, ale ešte k otázke Haiti. Ešte by som sa dotkla jednej veci, čo sa týka humanitárnej stránky. My sme naozaj boli do, poskytli dobrú pomoc a chcela by som aj poďakovať tej, tomuto výboru, ktorý toto podporil, pretože mohli tam byť oveľa väčšie epidémie a oveľa väčšie nákazy, ale nič také sa nestalo, ani nedošlo k žiadnym chaosom. Takže keď sa už dostaneme k tej samotnej rekonštrukcii, keď sa budú tie už riešiť aj inštitucionálne otázky, tam mi vznikajú veľké problémy, pretože máme veľké množstvo peniazy, prostriedkov, ktoré prichádzajú a je potrebné to, to zinštitucionalizovať a v Pakistane musíme byť rovnako Eh, obozretní a musíme na toto dať veľký pozor. Takže ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Všetci ste eh, naozaj boli aktívni aj počas leta a ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli na, túto, na toto stretnutie. Eh bien voilà, Madame Jolie était en partie un peu plus tôt. Je termine, <laughs> je, je conclue cette réunion. E, ja by som chcela teda uzavrieť e, toto, túto schôdzu poďakovaním pani komisárke a všetkým účastníkom. Ďakujem za to, že ste prišli. Bolo to veľmi plodné stretnutie a uvidíme sa opäť čoskoro.